ktorí by chceli vysvetliť svoje hlasovanie. Pán Mikolášik na minútu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štátnej správy a dostupnej literatúry bolo v rokoch 1948 až 1989 komunistickým režimom na slovensku odsúdených za údajné politické zločiny 71 168 osôb neexistuje lepší spôsob ako si uctiť pamiatku politických väzňov a väzňov svedomia než aktívne jednať v prospech rozširovania slobody a demokracie tam kde je považovaná za nedosiahnuteľný luxus výzvy európskej únie sa doteraz nestretli so žiadnou reakciou. situácia politických väzňov na kube ma však hlboko znepokojuje a preto apelujem na radu a komisiu aby podnikali účinné opatrenia potrebné na prepustenie politických väzňov a podporu a zabezpečenie práce ochrancov ľudských práv. občanom kuby ktorí sa neochvejne usilujú o transformáciu ich vlasti eh, na krajinu rešpektujúcu ľudské to sa nedá robiť. Si vedomí toho, že duševný teror a bolesť Grazie, grazie. Diamo ora la parola all'onorevole Filip. Ďakujem veľmi pekne a teraz Filip Kažmárik, prosím. Tiež máte minútu na to. Vážený pán predseda, dámy a páni, ja som hlasoval za uznesenie o Kube a nerozumiem, prečo európski priatelia Fidela Castra e, ochraňujú tú zbankrotovanú myšlienku revolúcie. Potrebujeme naozaj obete na životoch režimu, aby sme si uvedomili potrebu zmeny na Kube. Niekedy obete prispievajú k historickým zmenám a ja si myslím, že to isté sa stane aj teraz. Ja dúfam, že už nebude potrebných viac e, obetí režimu pretože sa dokáže sám e, zmeniť, ale ja nedokážem akceptovať to, že mnohí ľudia akceptujú kubanský režim. Ja si myslím, že to je nesprávne chápanie solidarity. Mali by sme si uvedomiť, čo Kuba robila úspešne, ale napriek tomu by sme nemali. A teraz Maria Moniče Urkvica, máte tiež jednu minútu. Eh, pán predseda, chcel som hovoriť v mene pani Muniz, aby som vyjadril, že španielská delegácia hlasovala tiež o pozmeňovacom návrhu zjednotenej lavice, ktorú vie... Chceli sme podporiť španielske predsedníctvo v tom, čo robí pre Kubu, ale chcem povedať, že my sa nemôžeme podpísať pod návrhy skupiny, ktorá sa dištancuje od rezolúcie ako celku. My sme oddaní a sme spolu s tými stranami, ktoré podpísali uznesenia, preto sme nemohli schváliť tento pozmenujúci návrh. Tento pozmenujúci návrh číslo 2 zjednotenej lavice nie je v súlade s postojom španielského predsedníctva, ktoré hľada, hľada konsenzus v Európskej únii a nový rámec pre naše vzťahy s Kubou. My nechceme e, sa odpútať od súčasného stanoviska a preto sme toto zamietli. A teraz by som chcel dať slovo pani Zuzane Rojtovej. Vážený pane predsedo, bylo mi ctí... Vážený pán predseda, bolo mi cťou dnes podporiť uznesenie o väzňoch svedomia na Kube, nie len ako poslankyni z bývalej komunistickej krajiny, ale aj pretože som sa osobne stretla s disidentmi na Kube pred nedávnom s lekárom Darzim Ferrerom konkrétne, ktorý je s ďalšími väznený od júna minule, od júla minulého roka. Informovala som parlament o tristnej situácii v zdravotníctve na Kube a chcem zdôrazniť, že ľudia, ktorí nie sú členmi komunistickej strany a ktorí nemajú doláre, nemajú prístup k liečivám. A práve lekár, kolega Darcy Ferrera, bol v Havane významným človekom, ktorý pomáhal disidentom, aby sa dostali k liekom a teraz je uväznený. Som rada, že sme prijali toto uznesenie, ktoré je veľmi silným uznesením a jasne vyzýva európske orgány na to, aby pokračovali vo svojom úsilí úsilí k demokra- smerom k demokratickým zmenám na Kube. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem toľko k situácii na Kube. Daniel Anan na jednu minútu. Kto by si bol pomyslel pred 20 rokmi, keď padali múry a šírila sa sloboda, že červená zástava ešte stále bude dnes viať nad Havanou a Fidel Castro bude spokojne zomierať v posteli na tomto ostrove. Sir Thomas More povedal, že iba smrť nás zbaví tyranov. Chcem povedať dve veci. Tieto dve veci udržiavali komunizmus na Kube. Americká blokáda, ktorá nebola správne nastaveným opatrením a preto kubanský režim ju využil a obvinil tým imperializmus zo zlých vecí, namiesto toho, aby pomohol ľuďom. A potom dvojitý meter, kedy sa niekedy tolerujú porušenia ľudských práv a niekedy sa odsudzujú. Myslím si, že snemovňa by mala takýto dvojitý štandard odsúdiť a študenti, ktorí nosia trička so Che Guevarom, by si mohli uvedomiť, že pomoc demokratickým silám na Kube sa dá robiť aj nejako inak. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dáme slovo pánu Filipovi Klajsovi na jednu minútu. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasoval za toto uznesenie. Je dosť kritické voči totalitnému režimu na, eh, v Havane. Chcem vyzvať radu k tomu, aby eh, sa prestala pokúšať znormalizovať vzťahy s Kubou, pretože je tam stále komunistická diktatúra pri vláde a ľudské práva sú každý deň flagrantne pošliapavané. A vysokú predstaviteľku by som e, chcel vyzvať k tomu, aby e, nerobila to, čo jej predchodca, nepriamy Louis Michel, ktorý vôbec nekritizoval stav demokracie a ľudskoprávnu situáciu na Kube. Naozaj je to nepriateľné pre EÚ paktovať s komunistickou diktatúrou na Kube. Ďakujem pekne. Pán Čarnecký. Zdá sa ale, že nie je prítomný. Zdá sa, že sa už nik ďalší nehlási o slovo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 keď sme hlasovali o tomto uznesení, tak e, ja som chcel podporiť e, hlasovaním nízkouhlíkové technológie. Sú tu aj e, súkromné zdroje financií. Hospodárska situácia v, situácia v Európe to odôvodňuje. E, sú nedostatočné zdroje energie a my teraz máme príležitosť podporiť opatrenia na boj proti klimatickým zmenám. Je to taktiež príležitosť pre európske polnohospodárstvo, pre, pre vidiecké oblasti, hlavne e, čo sa týka e, rozvoja obnoviteľných e, zdrojov energie. Teraz pán Brezina, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, aj ja som hlasoval za nízkouhlíkové technológie, za plán SET, pretože sa domnievam, že to je kľúčový nástroj transformácie únie na inovačnú ekonomiku schopnú dosiahnuť splnenie náročných cieľov. Pokladám v tomto ohľade za nevyhnutné, aby komisia najneskôr do roku 2011 predložila v úzkej spolupráci s Európskou investičnou bankou súhrný návrh nástroja investovania energie z obnoviteľných zdrojov, projektu energetickej účinnosti a rozvoje inteligentných sietí. Ruku v ruke s týmto by malo prísť k posilneniu úlohy Európskej investičnej banky pri financovaní projektov v oblasti energetiky, najmä projektov s vyššou mierou rizika. Kategoricky odmietam zneužívanie témy nízkouhlíkových technológií na podpasové ideologické útoky na jadrovú energetiku v podaní, v podaní kolegov z ľavej časti politického politického spektra. Trvám na tom, že jader, jadrová energetika patrí k čistým energiám a prispieva k trvalo udržiteľnému rozvoju. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Slovo má Mark Krebačik. Ďakujem, pán predsedajúci. Nemôžem podporiť toto uznesenie, hoci je veľmi dôležité, podstatné pre európsku ekonomiku a hospodárstvo. Treba si však uvedomiť, že táto rezolúcia predpokladá obrovskú koncentráciu finančných prostriedkov do vybraných sektorov zelenej energetiky a toto protirečí energetickej solidarite s krajinami, ktoré majú svoju energetiku vybudovanú na uhli, napríklad ako Poľsko. Pre Poľsko je veľmi dôležité hladko prejsť k zelenému hospodárstvu. Inak budeme musieť znižovať počet pracovných miest a v časoch hospodárskej krízy je pre Polsko takéto niečo nebezpečné. Veľmi pekne ďakujem. Slovo má teraz pani Sophie Alkon. Je tu prítomná. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, kolegovia, Burka Xintia eh, postihla Francúzsko 27. 28. februára. Zhruba 60 osôb zahynulo a e, stovky tisícok museli znášať významné škody. Vo svetle tejto drámy EÚ musí ísť príkladom. Preto som sa osobne zapojila do vypracovania tohto uznesenia, ktoré vyzýva komisiu, aby bola čo najreaktívnejšia. Od komisie očakávame finančnú pomoc pre e, postihnuté regióny prostredníctvom e, fondu e, Solidarity EU. Ak regióny Poitou Charente, Charente Maritime, Pays de la Loire alebo Bretonsko žiadajú zmenu programovania, financovania z Federu alebo e, sociálneho fondu, tak myslím, že komisia sa bude musieť zaoberať týmito žiadosťami s čo najväčšou zhovivavosťou a čo najrychlejšie. Okrem tohto uznesenia e, tak ako povedali kolegovia z e, vládnej väčšiny vo Francúzsku, myslím, že je na čase vytvoriť skutočnú európsku silu pre občianskú ochranu ktorá bude jediná schopná eh, priniesť doplnkovú pomoc v prípadoch takýchto prírodných katastrof. Ďakujem pekne. Grado non si sia iscritto a parlare prima della prima dichiarazione di voto, ma in via del tutto eccezionale lo facciamo, la prossima volta si ricordi. Ne, nech sa páči. Keby ste sa na budúce postarali o to, že budete na čas na zozname. Áno, ďakujem. Ja som sa len vyjadriť k jadrovej energii a k pokroku a bezpečnostných opatreniach, ktoré e, by sa mali ctiť, ako to bude vplývať na budúcnosť a najmä na výskum, tak aby občania sa mohli rozhodnúť. Je tu veľký skepticizmus, veľa pochybností a toto treba vyjasniť, aby sme odstránili ťažkosti v debate o nízkouhlíkových technológiách. Teraz máme ešte storočné vyhla, vyhlásenie nezávislosti Estonska a Litvy a chcel by som sa k tomuto vyjadriť a zablahoželať im. A teraz e, končím našu rozpravu a stretneme sa o tretej popoludni. Ah